investíciách. Jedine v takom prípade môžeme zaručiť bezpečnosť našich systémov pre našich občanov, teda zaručiť to, že tu bude sloboda pohybu. Ďakujem a blahoželáme k výborne vykonanej práce, takže dostávame sa ku konci tejto časti. Hlasovanie sa skutočne zajtra na poludne. A teraz prichádzame k ústnej otázke na komisiu ide o šport, špecificky ide o agentov hráčov. A máme autora otázky predsedu výbora pre kultúru a vzdelávanie. Pani Pák, má dve minúty. Milí kolegovia, pani predsedovia, už sme sa zaoberali správou kolegu Beleta v oblasti futbalu a športových agentov, najmä pri sprostredkovaní hráčov a pri, e, iniciovali sme príslušnú smernicu. Právna situácia momentálne je nejasná. Sprostredkovatelia pracujú cezhranične a preto vnútroštátna legislatíva, ak vôbec existuje, neexistu, nestačí na riešenie tohto problému. A športové kluby spodliehajú vnútroštátnej legislatíve, ako neštátne aktéry nemôžu e, nejako žiadať alebo vyvíjať nátlak na vládu. FIFA napríklad musela svoj licenčný postup pre agentov z tohto dôvodu zoslabiť v roku 2009 zverejnila komisia štúdiu, ktorá poukazuje na znepokojujúce prepojenie agentov, hráčov a trestnou činnosťou. Môžeme hovoriť o uplácaní praní špinavých peňazí podvodov, daňových podvodoch a podobne. A toto vlastne ohrozuje integritu športu a nie je v súlade s jeho spoločenskou úlohou. Štúdia vydaná komisiou hovorí aj o tom, že finančné toky od hráčov alebo kráčom sú neprehľadné a že tento systém je náchylný ku trestným činnostiam uvedeným vyššie. Veľký problém je, alebo veľkým rizikom je sprostredkovanie mladých hráčov, pretože sprostredkovateľia využívajú situáciu mladých neskúsených hráčov a povedzme v Afrike im slubujú budúcnosť futbalového profesionála v Európe a keď nenajdu klub, ich nechajú padnúť a títo mladí ľudia zostávajú nezákonnými pristahovalcami v Európe bez akékoľvek ochrany a starostlivosti. Preto je potrebná európska legislatívna iniciatíva, ktorá by viedla k celoeurópskej právnej úprave, ktorá by zatvorila právne medzery a umožnila by prácu športovcov s transparentnými sprostredkovateľmi. V svojom návrhu preto žiadame aj ďalší cieľ a to je oblasť maloletých hráčov, aby sa v takomto prípade E, zabránilo platbám sprostredkovateľom a to by malo viesť práve k nekalému obchodovaniu s mladí, e, nekalému obchodovaniu s mladistvými. Dúfam, že zajtra získame podporu pléna a že vybudíme komisiu k tomu, aby konala. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vždy ste príkladom e, toho, pokiaľ ide o časový manažment. E, komisárka Vasiliu má teraz e, čas, aby reagovala. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Najskôr dovolte mi poďakovať pani Pak za to, že prezentovala túto osnú otázku v mene Výboru pre kultúru. Som si plne vedomá, ako politicky dôležitá je táto téma Chcem pripomenúť, že komisia zverejnila výsledky nezávislej štúdie o, o športových agentoch a štúdia je komplexnou analýzou tejto otázky. Napríklad sme zistili, že asi 6 tisíc agentov je aktívnych e, v rámci členských krajinách vo všetkých športových disciplínach, avšak 95 z nich je aktívnych iba v štyroch športoch atletike, basketbale, futbale a v rugby. A v rámci tejto skupiny futbal jasne predominuje. Štúdia tiež hovorí, že iba obmedzený počet členských krajín reguluje agentov prostredníctvo špecifických zákonov. Väčšina krajín jednoducho sa spolieha na všeobecné ustanovenia, buď pracovného práva alebo zmluvného práva. Niektoré medzinárodné športové federácie tiež prijali nariadenia a reguláciu o agentoch nie len v disciplínach, ktoré som citovala, atletike, basketbale, futbale a rugby. Hoci existujúce verejné a súkromné nariadenia e, si vzájomne protirečia, vytvárajú právnu neistotu, zistenia štúdie ukazujú, že existuje niekoľko prekážok pre e, voľnú činnosť týchto e, agentov v rámci Európskej únie. Štúdia ale zdôrazňuje niekoľko pochybných postupov spojených s činnosťami týchto agentov, napríklad platby tajných tajné platby, e, vykoristovanie mladých hráčov a podobne. Musíme takéto problémy riešiť, aby sme zachovali integritu a férovosť e, športového súťaženia. Športové hnutia sa snažia tieto problémy riešiť už nejaký čas a preto niekoľko vládnych orgánov prijalo opatrenia preto, aby sa regulovali činnosti agentov. Uh, E, pravidlá, ktoré vytvárajú športové e, organizácie, majú výhody, napríklad športové sankcie sú najlepším spôsobom, ako odradiť e, takýchto nečestných hráčov. Či už sú, sú to agent, agenti, hráči alebo agentúry, ale športové organizácie nemajú právomoc e, skúmať a e, potrestať e, takéto kroky. Korupcia, pranie špinavých peňazí, daňové úniky a nelegálna imigrácia. Športové hnutia sa snažia aby tu bola pomoc európskych inštitúcií, aby sme im pomohli riešiť tieto problémy. Komisia má dôležitú úlohu, ktorú musí zohrávať môžeme pomôcť v spoločných princípoch a normách, ktoré môžu byť ako minimálny prach pravidel pre krajiny a športové federácie v Európe. Teraz hodnotíme, aký typ krokov a na akej úrovni by bol najprimeranejší Máme niekoľko možností, ale celkom určite chceme konečne rozhodnúť, aké kroky by sme mali prijať s potrebou ďalšieho rozhodovania. To si vyžaduje ďalšie rozhodovanie a konzultácie. Ďakujem pani komisárke. Ďakujem, pani komisárka. A teraz mene politických skupín vystúpia jednotliví rečníci. Najprv pán Belet za ľudovcov 3 minúty. Eh, Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer, pani komisárka. Možno by som sa mohol odvolať na svetový pohár vo futbale v Južnej Afrike, ktorý nám každý deň ukazuje, aká krásna hraješ futbal. A je to krásna, krásny prínos pre krajinu, pre kontinent a pre celý svet. Preto je pre nás také dôležité chrániť tento šport pred kriminálnymi aktivitami. A pani Pak spomenula, že naozaj sa musíme tejto veci vážne venovať. V štúdii, o ktorej ste práve hovorili a ktorej výsledky sú známe, sa doslova hovorí, že tento šport sa dostáva pod vplyv organizovaného zločinu. To je smutná pravda. A ako ste sama povedali, súvisí to aj s obchodovaním s ľuďmi, dokonca s veľmi mladými ľuďmi a s finančnými podvodmi. Športové organizácie nie sú schopné, nemajú takú moc, aby sa sami ubranili takýmto praktikám a to znamená, že treba, aby sa rozbehla iniciatíva na európskej úrovni. Máme legislatívne nástroje, máme smernice, máme ďalšie právne normy, na základe ktorých môžeme vykonať potrebné kroky. Ja by som uh, rád vymenoval niekoľké možnosti. Treba aplikovať veľmi striktné kritériá na činnosť športových agentov. Najlepšie by to bolo, keby vznikol systém licencií, kedy by sme mali register a tam by sa museli zaregistrovať všetci a to by od nich vyžadovali aj športové asociácie. A myslím si, že pri tom by mohla pomôcť Európska únia, napríklad koordináciou medzi vnútroštátnymi organizáciami členských štátov. Úplná transparentnosť hotovostných peňažných tokov pri práci agentov je ďalšou požiadavkou, pretože častokrát je toto zdrojom všetkých problémov. Nevieme, odkiaľ hotovostné peniaze pochádzajú a kam plynú a to znamená, že e, môže prichádzať až k zneužívaniu tohto športu, vykoristovaniu, uplatkárstvu a podobne. Tretí návrh, ktorý spomenula už pani Pek, je zákaz kompenzácií, vyplácanie kompenzáciám za prestupy mladistvých, za prestupy neplnoletých hráčov. Myslím si, že máme právomoci a je možné e, vyžadovať, aby sa takéto niečo dialo, len na to treba náležitú iniciatívu. Pani komisárka už spomenula, že v roku 2007 parlament veľkou väčšinou apeloval na komisiu, aby iniciovala boj proti kriminalite v športe a takisto parlament vypracoval mnoho praktických návrhov. Boli to dobré návrhy, ale nestačili a som rád, že ste sa vyjadrili, že aj vy chcete urýchliť veci v tejto oblasti. Európska asociácia agentov volá po ďalších krokoch. My sme s nimi hovorili, chcú, aby sme sa vložili do veci, chcú, aby EÚ vyhodila zhnitú rybu zo súda s rybami, ak sa môžem takto metaforicky vyjadriť. Robíme to pre náš šport, robíme to preto, že tento šport hrá dôležitú spoločenskú úlohu. Ďalší rečník v mene skupiny socialistov na jednu minútu. Pani Hannibal, ďakujem pekne. Pán predseda, bohužiaľ musíme hovoriť o tejto téme práve v čase, keď beží Svetový pohár. Svetový pohár totiž ilustruje, že takmer žiadna iná športová udalosť nedokáže tak vzbudiť, nabudiť milióny ľudí ako futbal. Vidíte, koľko vášne, koľko potešenia ľudia investujú do tejto hry a práve preto je také dôležité, aby sme zabezpečili, že futbal ale aj iné športy podliehajú náležitým, budú podliehať náležitým právnym normám a predpisom aktivity, o ktorých sme už tak dlho hovorili a ktoré sa týkajú agentov, hráčov, sú veľmi zásadné a závažné, pretože zneužívanie peňazí, pranie špinavých peňazí, vykoristovanie neplnoletých hráčov, predstavte si, že trestné činy závažnej povahy sa tu dejú a preto musíme konať, pretože neboli sme schopní vykoreniť tieto praktiky už tak dlho. Myslím si, že teraz, keď celý svet je ovplyvnený futbalom, teraz treba konať. Ďakujeme za tento príspevok. Ďakujem a teraz za skupinu SD pani Clarkin. Ďakujem, pán predseda. Plne podporujem to, aby aktivity agentov najmä vo futbale boli transparentnejšie a ENU má, EU má podporovať rôzne riadiace orgány športu, športové orgány, aby tak robili. Mali by sme odstrániť tento mutný svet a mali by sme zabezpečiť správnu reprezentáciu hráčov a klubov Avšak akákoľvek legislatíva, ktorá bude upravovať túto oblasť, musí vychádzať z národných športových zvedov alebo orgánov, ako sú FIFA, UEFA. Nie je našou úlohou regulovať športový svet, pretože ide najmä o globálny problém. Keď môžeme pomôcť športu, mali by sme mu pomôcť, ale mali by sme zasávať len, keď nás športové orgány o to požiadajú. Ďakujem kolegyni. A Teraz pani Veržio, minúta za GUE NGL. Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám k tejto otázke, ktorú položila naša predsednička počas tohto svetového pohára Naozaj štúdia preukázala znepokojivé fakty, pokiaľ ide o ohrozenie etiky a reputácie v športe. Ak e, športové organizácie sa majú opierať o e, tieto pravidlá, ak e, muži a ženy žijú týmito prostredníctvom týchto pravidiel, tak štáty musia byť po ich boku, aby sankcionovali e, záškodníkov alebo nejaké odchylky od týchto pravidiel, e, odchylky od e, pravidiel, kde športovci sa stávajú tovarom a ich agentúry sú ob, agenti sú obchodníci a predstavujú ich ako tovar. Transfer Transfery sa robia za astronomických súm a trpia na to práve jednotlivci. Ide o to, že prevládajú peniaze a to sa posilňuje aj e, Európskym súdnym dvorom. E, bohužiaľ, futbal je najviac postihnutý a ten sa dožaduje pomoci Európskej inštitúcie. Áno, musíme konať, pani komisárka. Ja ľutujem, že Francúzsko odhlasovalo legislatívu, ktorá tomuto protirečí. Ďakujem veľmi pekne, pani Verža. A teraz rečníci v svojom vlastnom mene začína pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pred hodinou a pol nám dámy hovorili, že je pokročila doba na to, aby sa hovorilo o otázkach týkajúcich sa žien. A teraz je skoro polnoc a hovoríme o športe. Ale aspoň máme šancu o tom hovoriť. Pred Lisabonskou zmluvou sme nemali takú šancu, ale teraz máme. A je to vynikajúce, že, sa, ju teraz túto možnosť využívame Taktiež je dôležité, že teraz hovoríme aj o mladých ľuďoch a o činoch športových agentov. Ako spravodajkyňa povedala, vidíme mnoho príkladov mladých ľudí, ktorí chcú byť v budúcnosti veľkou hviezdou a ktorí opúšťajú školu, rodiny a po roku alebo tak, ich jednoducho znovu vyhodia na ulicu a zdá sa, že to je príbeh väčšiny z nich a teraz my, EÚ, máme príležitosť niečo v tomto spraviť. Máme príležitosť zaviesť sankcie, zaviesť ochranu mladých ľudí pred takýmto zneužitím a musíme pozorne skúmať, čo sa deje v rôznych športových odvetviach, v rôznych krajinách a vidieť to ako celok, aby sme našli najlepšie riešenie pre šport a mladých ľudí. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz pani Buskurt. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Športoví agenti majú prácu, ktorá nie je chránená, ktorá je bez kontroly toho, čo robia a sú zapájani do takých aktivít, ako je obchodovanie s ľuďmi a podobne. A EÚ tu nič nerobí, ale treba niečo robiť. Mňa znepokojuje zraniteľnosť maloletých futbalistov, najmä z tretich e, z rozvojových krajín, ktorými sa obchoduje. Tomu treba zastaviť a musí to urobiť EÚ. Táto, smer, e, táto, správa obsahuje niekoľko praktických návrhov na zlepšenie transparentnosti, transparentnosti presunov, finančných prevodov a podobne, pretože sa zdá, že športové situ, zväzy vôbec nemajú túto situáciu pod kontrolou. Komisia musí zabezpečiť, že sankcie existujú, keď ľudia porušia pravidlá, najmä v situáciách cezhraničného charakteru a nikdy nesmieme zabúdať ani na práva maloletých hráčov. Ďakujem a teraz catch the eye. Máme dvoch kolegov, ktorí chcú hovoriť. Najprv pán Matula. Pán predseda, pani komisárka, eh, vítam iniciatívu kolegu Beleta, aby sme mali jednotný systém, ktorý bude chrániť záujmy športovcov, ktorí eh, využívajú služby agentov a chceme, aby sa eh, znížilo porušovanie pravidel v tomto, pravidel, v tejto oblasti, e, napríklad pranie špinavých peňazí a podobne. Musíme venovať pozornosť nielen futbalu, ale aj iným športom. Napríklad dnes máme 6000 agentov v športe, ktorí zastupujú 30 športových disciplín a pokiaľ ide o obrad, predstavuje to 600 miliónov eur ročne. Za takýchto okolností by bolo ťažké eh, mať jednotné pravidlá pre všetkých. Bude ťažké eh, volať niekoho na zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujem, pán Boris. Dámy a páni, je tu jeden pozitívny prvok tejto neskorej nočnej rozpravy. Túto rozpravu robíme práve vtedy, keď prebieha turnaj vo futbale v Južnej Afrike, ale máme tu zároveň Lisabonskú zmluvu, ktorá nám umožňuje, vlastne uklada povinnosť, aby sme riešili aj takéto záležitosti. Čo skoro bude aj v Európe šampionát, ktorý bude organizovať Poľsko a Ukrajina a som veľmi rád, že Komisárka a kolegovia poslanci sa vyjadrili, že potrebujeme právne normy v rámci futbalu. Tento systém nie je transparentný, je postihnutý generáciami korupcie a obchodovanie so športovcami, doslova obchodovanie je čosi hrozné. Prestupy hráčov treba naozaj monitorovať, pretože tam sa točí veľa peňazí. Niekedy sa zdá, že športové kluby sú zadlžené Rečník je prerušený predsedajúci. Rozprava je ukončená a slovo má pani komisárka Vasiliu. Poprosím, o 4 minúty je možné ukončiť rozpravu. Vážený pán predseda, odpovedá pani komisárka Vasiliu, že všetci súhlasíme s tým, aký dôležitý je šport aj o tom vieme, že šport môže byť veľmi potešujúcou činnosťou pre všetkých. Ďakujem pekne za všetky námety, ktoré vážne vezmeme do úvahy. Nepochybne je žiaduca únina akcia. Športské federácie, športové federácie nemajú také právomoci, aby mohli zasiahnuť v tých najhorších prípadoch e, nepriaznivej praxe. Niektoré problémy majú dokonca cez národnú, cez hraničnú dimenziu, pretože aj šport sa globalizuje. Internacionalizácia profesionálneho športu sťažuje riešiť tento problém systémovými riešeniami a EÚ by mala hrať koordinačnú úlohu a zharmonizovať prístup k otázke agentov hráčov. Myslím si, že by sme mohli využiť nové právomoci, ktoré nám uložila Lisabonská zmluva a harmonizovať aj niektoré zákony v oblasti kriminálneho e, práva. Myslím si, že týmto si získame podporu, ale akékoľvek aktivity sa už rozhodneme vykonať, mali by sme úzko spolupracovať s príslušnými športovými federáciami. Ako viete, chcem publikovať e, komunikát o tomto športe, v tomto oznámení sa budem venovať podrobnejšie všetkým